tak e, má to aj takúto praktickú úlohu, ktorú to zohráva. Ďakujem pekne. To sú teda všetky e, otázky. E, dali ste nám e, veľmi kompletné odpovede. A teraz, ak chcete, máte e, 5 minút e, na to, aby ste niečo e, ešte e, e, prípadne uzavreli, zhrnuli, doplnili. Je to 5 minút maximálne, musíte rozprávať 5 minút. Ďakujem e, pekne. Myslím, že už sme po tých troch hodinách celkom e, unavení. Je to prirodzené. Čiže poviem iba pár slov. Pár takých e, ľudských slov, pretože myslím si, že všetko, čo bolo povedané, bolo úprimné a otvorené. Ak vy mi dáte túto úlohu, túto pozíciu, bude to základ pre našu spoluprácu. Úprimné e, diskusie, e, to je to, čo nás čaká, pokiaľ chceme e, naozaj pracovať ako členovia tej istej e, rodiny. Naše výzvy, ktoré sú pred nami, sú veľmi veľké. Kolega tu pred chvíľkou povedal, že by nechcel byť v, mojich, e, v mojej pozícii, ale ja odkedy som vstúpil do politiky, tak vždy mám e, túto e, vášňa, chcem slúžiť, e, chcem pracovať. Ja e, sa e, považujem za e, poslanca v prvom rade a e, tie e, voľby, ktoré sme tu mali v maji, myslím si, že tie výrazne zlepšili úlohu a prestíž parlamentu a komisie e, vo vzťahu k našim občanom. A naše vypočutie tu je tiež súčasťou tohto postupu. A napriek tomu, že e, tiež som trochu unavený, som rád, že som tu mohol byť, pretože tento demokratický postup e, je veľmi dôležitý a cenný pre náš e, politický systém. A vysielame istý signál našim občanom. Hovoríme, že keď diskutujeme, nediskutujeme len preto, aby e, aby sme si tam dali nejaké komplimenty. E, my sme tu proste začlenení v istom politickom dialogu. Možno, že niekedy nesúhlasíme. Som povedal, že niektoré, s niektorými e, slovami som možno nesúhlasil, ale vždy budeme pracovať na tom, Eh, aby sme nachádzali konkrétne riešenie. To je to, čo potrebujeme a chceme eh, opäť vytvoriť dôveru v Európu a eh, to je naša hlavná úloha, aby ľudia Európe dôverovali. Na záver, dozvedel som sa veľa v tejto diskusii, ale ešte ma aj veľa je toho, čo sa môžem naučiť. Chcem sa poďakovať kolegovi, kolegom z generáliteľstva, pánovi Sorensenovi, a jeho ďalším e, kolegom z týmu. Naozaj veľmi dobre ma nabrifovali. E, pomaly som dva týždne nespal, ale, e, alebo ani dokopy sme nespali, ale myslím, že naučil som sa toho naozaj veľa a teraz je časť začať konať. Čiže ak ma schválite, tak budeme pracovať spoločne, budeme sa spoločne snažiť, budeme sa snažiť implementovať našu spoločnú víziu, aby Európa naďalej bola hlavným donorom a vďaka tomu môžeme byť hrdí na to, že sme Európanmi. Well, thank you very much, Mr. for your... Ďakujem pekne, pán Trianides, eh, za vaše posledné vystúpenie. Teraz si určite zaslúžite oddychnúť eh, Teraz bude stretnutie predsedničky a koordinátorov v tejto miestnosti so zvorenými dverami, takže pokiaľ nepatríte do tejto zostavy, poprosím vás, aby ste rýchlo z miestnosti odišli. Na základe nášho hodnotenia pošleme list na mm, konferenciu predsedov. E, najprv e, eh, a potom aj skupín a tá konferencia potom rozhodne o jednotlivých komisároch aj o celkovej komisii. Ďakujem, že ste prišli aj tlmočníkom, aj že ste boli takí trpezliví, lebo chvíľku sme to natiahli. Ďakujem. Ehm,